Takže zdá sa, že sme pripravení na štart, takže môžeme pokračovať. Môžeme začať s otázkou na ústnu odpoveď na radu a to je vymedzenie z nevyhodnených oblastí v kontexte reformy SPP. Začína pani Köstingerová dve minúty. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj rade za to, že aj prišli. Myslím si, že tu ide o veľmi dôležitú, citlivú tému, ktorá je dôležitá aj citlivá pre nás, aj pre tento parlament a je to dôležité, sme ju viedli. Európska komisia chce prehodnotiť znevýhodnené oblasti v kontexte reformy SPP v správe z, roku, z maja 2010 od Herberta Dorfmana sme vyjadrili veľké obavy s navrhovaným modelom, pretože znevýhodnené oblasti by mali byť jednotne hodnotené podľa desiatich geofyzikálnych ukazovateľov, ako je ja neviem, teplota, sucho alebo sklon a podobne. Pre niektoré regióny je táto zmena fatálna. E, mohli by ste zobrať pani e, E, Köstingerová ohľadaj na tlmočníkov hovoriť pomolne. To znamená, že by sa to takto preskupilo, toto hodnotenie regiónov. To vieme od jednoho členského štátu. Podrobné výpočty a simulácie ale nepoznáme. Ďalšie prerokovanie z PP, kde by Európsky parlament vystupoval ako legislatívec v tejto téme, znamená, že musíme poznať aj všetky fakta Chceme zabrániť tomu, aby niektoré regióny, ktoré sú znevýhodnené z prírodného hľadiska, zmizli z mapy. Aké údaje môže rada pripraviť a kedy dostane parlament všetky simulácie? Rada ako zástupca členských štátov sa musí postarať o to, aby parlament netrpel nedostatkom znalosti. Parlament bude pri e, kontexte reformy SPP hľadať dobré riešenia pre polnospodárov, ale pokiaľ nebudeme mať údaje, dávame si výhradu na vyjadrenie sa k tomu, či majú vôbec nevyhodnené oblasti patriť do reformy. Chcem, aby ste nás brali vážne, dámy a páni chceme plánovaciu istotu pre naše farmy, chceme umožniť fungovanie týchto podnikov. Naša hlavná kritika je, že vyčlenenie podľa druhu produkcie podniku už nebude ďalej možné. To je individuálne kritérium, ale my chceme určitú skupinu kritérií, kde by boli aj e, oblasti so sťaženými podmienkami a kde by sa mohla e, zohľadniť celková situácia. Je to v záujme toho, aby boli niektoré regióny v Európe aj naďalej obrábané v celkovo zo spoločenského hľadiska, zo spoločenskej potreby alebo ako súčasť historického dedičstva. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dve minúty pán Pakula, Kapula Santos. Ďakujem veľmi pekne, e, pán e, predseda, kolegovia a kolegyne. Je potrebné, aby sme zachovali poľnohospodárstvo v rôznych krajinách, aj oblastiach. Chceme, aby sme mali zachovanú biologickú rozmanitosť lesy, chceme, aby bola voda chránená a táto koncepcia je to, čo musíme dodržiavať a tu ide o koncepciu pomoci. Ale to, o čom dnes hovoríme, je niečo celkom praktické. My, poslanci, my máme povinnosť a zodpovednosť sa vyrovnať s reformou SPP a budeme musieť pripraviť zákony a na to potrebujeme informácie. Nemôžeme príjmať zákony, keď nevieme, ako sa budú tieto nové kritéria používať. Momentálne je to tak, že rada nás už mala informovať, členské štáty nás už mali informovať, boli sme diskriminovaní, nemáme žiadne informácie o skutočných dôsledkoch týchto osmých kritérií na jednotlivé členské štáty. A preto má teraz Čierneho Petra rada a chcela by som vedieť, či, chcel by som vedieť, či nám rada môže dať tieto informácie, ak áno, tak kedy. A chcem poukázať na to, že Európsky parlament musí vykonať svoju, svoj diel práce a svoje správy, aj to všetko sa musí preložiť. A ak dojde k takémuto skráteniu lehu, tak to nedokážeme zodpovedným spôsobom realizovať. Takže tu v tejto oblasti Chcem skutočne apelovať, aby nás rada veľmi konkrétne informovala, že či a kedy bude v stave tieto informácie poskytnúť. Informácie, ktoré sú potrebné pre našu prácu zákonodarcov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Nikolson. Nikolson, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Tento systém z nevyhodnených oblastí je veľmi dôležitý pre môj región v severnom Írsku, kde 70 pôdy má osobitné postavenie. tento režim sa týka mnohých farmárov, ktorí závisia na poľnohospodárstve. Mnohí pracujú ako poľnohospodári na čiastočný úväzok, takže zmena kritérií pre obmedzenie schémy režimu je niečo, čo musíme urobiť veľmi opatrne, pretože mnoho z pôdy, ktorá je v Spojenom kráľovstve ako celku, aby bola oprávnená na e, status nevyhodnenej oblasti, ho stratí Znepokojuje ma, že niektoré oblasti môžu stratiť, pričom produktívnejšie oblasti môžu byť zahrnuté do tohto režimu. A to môžu byť oblasti, ktoré nevyžadujú takúto podporu z nevýhodnenej oblasti. Takže myslím si, že je potrebné vykonať primeranú, primeranú štúdiu do vplyvu tejto reformy. Chcel by som vidieť rovnaké podmienky pre všetky členské štáty, ale to si e, vyžaduje uznanie rôznych typov prírodných obmedzení, ktoré, sú, ktoré nemajú rovnaký vplyv na poľnohospodárstvo. Napríklad tam, odkiaľ som ja, môže byť silná daždivosť rovnako škodlivá pre poľnohospodárstvo ako veľké sucha. Takže musíme prekonať tento prístup, že jedna veľkosť sa hodí všetkým, pretože to nie je pravda. Chcel by som vidieť v reforme aj široký pružný prístup. Súčasná, eh, súčasný režim dobre fungoval a nechcem, aby došlo k jeho ohrozeniu. Chcem sa teda vlastne spýtať, kto vedie reformu SPP. Je to komisia alebo dvor auditorov? Dá sa, že keď dvor auditorov E, kritizuje každý krok e, komisie, potom komisia jednoducho reaguje na túto kritiku a snaží sa znižovať platby, ale vôbec si nemyslím, že to je správny výkon politiky, je to škandalózne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz dve minúty, pán Lyon. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V Škótsku 85 farmárov patrí do takýchto znevýhodnených oblastí. Takže so znepokojením očakávame výsledky nových biometrických kritérií. V rámci regionálnej mapy sme mali veľké časti Škótska, ktoré by vypadli z tohto nového systému označovania, ale čiastočne sa to, chvála Bohu, eh, chvála Bohu, napravilo tým, že tam komisia zahrnula aj ukazovateľ nadmernej eh, vlhkosti a nadmerného obsahu vody v pôde a tým sa nám podarilo eh, niečo zachrániť. Inak by sme mali vážne problémy, pretože napríklad vidíme, že práve na východnom pobreží Škótska, kde e, e, máme plochy, ktoré by zostali v režime, ale pritom tam možno ani nepatria. V Spojenom kráľovstve mám, sme mali jasnú predstavu o tom, aký dopad budú mať nové kritériá na našich poľnohospodárov. Zverejnila sa mapa týchto zmien pravidelne sa to zverejňuje a konzultuje, ale v mnohých iných krajinách, ako už poslanci povedali, je časť týchto zmien tajomstvom a neuvoľňujú informácie, ani komisia neposkytuje informácie parlamentu. Ako potom my môžeme rozhodnúť, či tieto nové kritériá v reforme SPP sú správne a či reagujú na kritiku dvora auditorov? Jednoducho vidíme situáciu, kde sa informácie neposkytujú vedome členom výboru pre poľnohospodárstvo. To je zásadná otázka. My ako spoluzákonodarca musíme mať rovnaký prístup k takým istým informáciám, ako má komisia rada. Krajiny musia sprístupniť tieto informácie čo najskôr, ak máme dosiahnuť pokrok s legislatívou v tomto parlamente. A chcem podporiť kolegov, aby podporili túto výzvu a žiadosť o všetky informácie, ktoré parlament potrebuje, aby sme boli rovnako informovaní ako Rada a Komisia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za radu pán Bockov. Ďakujem veľmi pekne vážení poslanci. Dánske ministerstvo pre potraviny sa žiaľ nemôže dnes zúčastniť tohto rokovania a preto v mene dánskeho ministra a predsedníctva odpoviem na otázku 70 a 71 o vymedzení znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP. aby sme mali prehľad, aké sú presné dôsledky tejto zmeny alebo pomoci, tak sa určili biometrické kritériá na vymedzenie znevýhodnených oblastí. Komisia požiada biofyzikálne kritériá na vymedzenie týchto oblastí. Hovoríme o oblastiach, ktoré by boli opravnené na určité platby z dôvodu znevýhodnenia na základe simulácie použitie s použitím týchto kritérií. Európsky parlament chce poznať detaily, ale žiaľ, zatiaľ sa tak nestalo. Otázka nových kritérií ktoré by vymedzovali znevýhodnené oblasti, je teraz súčasťou reformy SPP. Stále však nemáme verejne dostupné informácie o dôsledkoch použitia týchto biofyzikálnych kritérií. Súhlasím s tým, že parlament a rada majú mať prístup k rovnakým základným údajom, ktoré sa týkajú dôsledkov použitia biofyzikálnych kritérií na vymedzenie znevýhodnených oblastí, kde, je, kde sú veľké prekážky pre poľnohospodárstvo. Pokiaľ viem, všetky členské štáty poskytli predbežné informácie a mapy, ktoré ukazujú dôsledky použitia osmých biofyzikálnych kritérií, i keď tu možno hovoríme o predbežných údajoch a informáciách, sú užitočné ako prostriedok na to, aby sme videli dôsledky. A to môže byť relevantné aj pre radu, aj pre parlament, aby chápali túto otázku. Avšak rada nemala prístup k týmto informáciám, ak mápam. Mapy patria členským štátom Tie môžu byť sprístupnené parlamentu a rade len vtedy, keď členské štáty dajú komisii povolenie ich odovzdať. Komisia nie je v stave zverejniť alebo poskytovať túto, tieto informácie. Ja však chápem, že 12 členských štátov súhlasilo s tým, že dajú informácii povolenie poskytovať informácie o týchto 12 členských štátoch, pokiaľ ide o vymedzenie znevýhodnených oblastí na základe biofyzikálnych kritérií. To sa spraví v pondelok 23 e, to sa spravilo 23, spraví 23. apríla na zasadnutí výboru. Napriek tej, tejto ochote chápeme to, že žiadate informácie a že žiadate prístup a transparentnosť informácií. 16. apríla bolo stretnutie v osobitnom výbore pre poľnohospodárstvo a predsedníctvo vyzvalo členské štáty, aby prehodnotili svoje stanovisko a dali takýto súhlas, takéto povolenie, aby sme zaručili čo najväčšiu možnú transparentnosť procesu. Dúfam, že potom viaceré členské štáty poskytnú potrebné povolenie, tak aby parlament aj rada mohli vidieť, aké sú dôsledky tohto návrhu, návrhu zavedenia biofyzikálnych kritérií. A v tejto situácii rada sa nedokáže vyjadriť k týmto otázkam. Preto by som navrhol, aby ďalšie otázky týkajúce sa podrobnosti boli adresované komisii na ďalšom zasadnutí výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu 23. apríla. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Teraz jednotlivé politické skupiny. Najprv za EPP dve minúty. Pán Dorfman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Skutočne to čo sa deje pri novom vymedzení z nevyhodnených oblastí, je nepodarený žart. A ja myslím, že táto diskusia dnes popoludní to vôbec nezlepší. Práve teraz nám predstaviteľ rady povedal, že členské štáty a rada sú niečo celkom iné. To je pre mňa veľké novum. Takmer pred dvomi rokmi som mal správu na tému, ktorá bola prijatá. Navrhli sme v parlamente mnoho vecí, toto už zaznelo. Nič z toho, vôbec nič z toho nie je v návrhu reformy komisie. Komisia ide tvrdohlavo svojou cestou. Doteraz ale nevieme, čo vlastne prináša toto nové vymedzenie, ktoré oblasti vypadnú, ktoré sa tam dostanú. A nechcem, aby ste ma zle pochopili je možné, že to bude lepšie vymedzenie ako dnes. Niektoré členské štáty e, možno e, nenamietajú, ale ide o to, aby sme vymedzili tieto regióny správne, nie o to, aby ich bolo veľa. A tých 8 kritérií tomu nemusí vždy nevyhnutne pomôcť Ide ale hlavne o to, že parlament do dnešného dňa nepozná simuláciu týchto kritérií. A keď komisia hovorí, že nemôže tie mapy ukázať, lebo ich vlastnia členské štáty, ako ste to teraz potvrdili, tak ministri jednotlivých štátov žiadajú od parlamentu meniť kritéria. Ale ako to máme urobiť, keď nevieme, aký je výsledok? Vlastne v tejto celej hre už chýba len to, aby členské štáty tvrdili, alebo komisia tvrdila, že parlament trvá na tomto vymedzení v tejto e, forme. To by bolo potom vynikajúce, potom by to bolo celé dokonalé. Takže žiadam radu, aby e, dosiahla vyššiu transparentnosť a aby parlament sa nachádzal v situácii, že môže vykonávať svoju prácu v záujme rady, v záujme komisie, ale hlavne v záujme polnospodárov Európy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz za SAD, pán De Castro. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Uvedomujem si, že komisia prišla s určitými návrhmi k biofyzikálnym kritériám na vymedzenie znevýhodnených oblastí, a že parlament má vykonávať svoju legislatívnu úlohu, ale tieto informácie sú nedostatočné a neumožňujú nám vykonávať zákonodárnu funkciu Proste jednoducho, zrejme ste si neuvedomili ešte demokratickú revolúciu Lisabonskej zmluvy. My sme spolu zákonodarcovia v oblasti poľnohospodárskej politiky a my chceme pomôcť reformovať SPP a preto nemôžeme akceptovať takéto zaobchádzanie, zaobchádzanie na inej úrovni s iným množstvom informácií ako rada. Chceme, aby sa s nami zaobchádzalo rovnako a chceme hodnotiť informácie na rovnakom základe a informácie komisie, to znamená, komisia povedala rade, že niektoré členské štáty nesúhlasili s tým, že predložia tieto informácie parlamentu a preto chceme vyzvať radu, aby vyzvala členské štáty, aby zaručili maximálnu transparentnosť, aby plne spolupracovali a aby nová inštitucionálna realita ktorú máme, dostala život. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je za ALDE Pani Rajmersová. Vážený pán predseda, rada, milí kolegovia a kolegyne, je veľmi prekvapujúce, že tu hovoríme o budúcnosti SPP a mali by sme o nej rozhodnúť, ale pritom nemáme potrebné kritéria. Tie sa pred nami zatajujú. Samozrejme, že môžeme mať nové vymedzenie z nevyhodnených oblastí. Je to priateľné pokúsiť sa použiť na to menej kritérií ako doteraz, ale ak máme len 8 kritérií, ktoré sa skladajú z klímy a biológie, tak nie je možné, aby E, parlament nemal možnosť kontroly a preveriť si, či sú to vhodné kritéria. Potrebujeme mapy nového rozmestnenia z nevýhodnených oblastí, aby sme videli, že či má takéto vymedzenie podľa osmých kritérií vôbec zmysel. Teraz vidíme tú veľkú nedôveru, že či vôbec chceme, aby spolurozhodovanie Európskeho parlamentu bolo možné. Ja ako polnohospodárka mám veľké, polnohospodárka mám veľké odborné pochybnosti o tom, že či takéto jednoduché kritéria dokážu primerane určiť takéto oblasti. Existujú aj iné kritéria, ktoré dokážu určiť znevýhodnenie, napríklad nedostatočná infraštruktúra, prístup na trh práce alebo celková historická štruktúra. Potom na napríklad rôzna kombinácia môže priniesť e, rôzny výsledok týchto kritérií. Takže je najvyšší čas, aby sme mohli vecne posúdiť návrh komisie a prípadne ho zlepšiť. Inak ja sa pridám k tým kolegom, ktorí budú trvať na tom, aby znevýhodnené oblasti boli vyňaté zo súčasnej reformy SPP. Ďakujem pekne kolegyňa a ďalším rečníkom za zelených je pán Smith. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán minister. Ako Škód, ktorý hovorí E, rovnako demokraticky, ekologicky zmýšľajúcemu severoeurópanu. Chcem byť e, voči vám sovievavý, ale som zrozený vašim správaním a tým, že sme v takejto neospravedlnenej situácii. Je to pozorúhodná situácia, v ktorej sa my ako legislatívci nachádzame a vy, ste to, a vy to ešte obhajujete. Je veľmi dôležité, pre veľkú časť európskeho územia v Škótsku 85%, ako sme počuli, naš, 85% našho územia sú znevýhodnené oblasti a naši farmári to považujú za veľmi dôležité, za dôležitejšie než reformu SPP, takže je to zásadné, je to kľúčové. Nie je to podradná otázka, je to úplne relevantné preto, ako riadíme, spravujeme naše životné prostredie, ako sa správame k veľkým častiam územia. Vo Škótsku sme urobili naše E, e, našu domácu úlohu, stratíme 622 štvorcových kilometrov a získame 5, vyše 5500 štvorcových kilometrov. Takže takto to vyzerá v reáli a to sme si my odsimulovali a urobili a to chceme teda aj tu vidieť. Ale tu v tej tejto snemovni máme pocit, že my pracujeme so zaviazanými očami, že nemáme prehľad o tom, aký to dopad bude mať na naše územie. A to je neospravedlniteľné, to nemôžeme jednoducho akceptovať. Takže ja chcem podporiť tých kolegov, aby sme aby ste akceptovali, že bez týchto informácií nebudeme pokračovať. A ja nebudem pokračovať bez týchto informácií. Tieto informácie potrebujeme teraz, hneď. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je za ECR na jednu minútu pán Vojčechovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa podeliť s vami o to, E, čo sme tu počuli, aký máme na to názor. Počuli sme o mapovaní a o potrebe kritérií. A teraz k otázke kritérií. Tieto kritéria by mali súvisieť a mali by sa týkať v prvom rade rôznych typov pôdnych podmienok, obsahu vlhkosti, tak ako o tom hovoril pán Nicholson. Dôležité kritérium takisto je, alebo skupina kritérií súvis, súvisia s intenzitou práce. V určitých oblastiach, v horských oblastiach intenzivita práce je dôležitým faktorom. Takisto, takisto konkurencieschopnosť otázka typov trhov a zdrojov takisto, takisto suroviny a, a ďalšie kľúčové kritéria. Ďakujeme. Ďalším rečníkom na minútu za e, e, Európsku e, ľavicu, pán Enan. Ďakujem, pán predseda. Náš parlament musí získať podrobné mapy na vyhodnotenie znevýhodnených oblastí v rámci reformy SZP. To je dôležité z dvoch dôvodov. Poprvé je to otázka rešpektu. Náš parlament je jediná inštitúcia, ktorá má demokratickú legitimitu a preto musí mať k dispozícii všetky nástroje na legislatívnu kontrolu. Druhý dôvod, nuž to je dôvod zdravého rozumu, tak povediac. Ak chceme zabezpečiť solidaritu medzi územiami v Európe, ak chceme mať kvalitné polnospodárstvo, dostatočne samostatné, obnoviteľné zdroje a ďalej zdravie spotrebiteľov, boj proti oteplovaniu planéty, a tiež potravinové požiadavky e, našeho obyvateľstva, ak sa zohľadnia, tak treba naozaj znovu zvážiť európske podpory v svetle týchto cieľov a takisto mapy polnospodárských oblastí sú, oblasti sú nevyhnutným nástrojom na realizáciu tejto práce. Spoločná polnospodárska politika nesmie byť otázkou e, špekulatívneho trhu. Ďakujem, pretože sa týka všetkých e, členských krajín na minútu teraz pani Doc. Ďakujem, pán predseda. Ako mnohí v tejto rozprave povedali, je to dôležitá oblasť ehm, v Severnom Írsku 70 krajiny sa nachádza eh, v spáde eh, tejto eh, problematiky. Určite sa to netýka všetkých takto. Je to naozaj zaskočujúce, pán minister, že ste nám poskytli len takú nejasnú informáciu. Ako spolu legislatívci e, musíme vyhlásiť, že to nie je dostatočné. Polnospodári v Severnom Írsku pod, musia poznať dopady nové, nového programu, nových kritérií a ja rozumiem tomu tak, že momentálne vyčlenené plochy e, budú vyňaté. Chcem tiež zábezpeky, že budeme mať regionálnu flexibilitu E, pri pridelovaní e, týchto nových e, vyhraničení. Takisto začiatočný dátum programu. Momentálne sa hovorí o 2014 roku a degresívne postupujúce platby na základe prírodných prekážok. My musíme tieto všetky aspekty zvážiť. Ďakujem. Pripomínam vás, že jedna minúta sa skladá zo 60 sekúnd. Na dve minúty e, má teraz slovo pán Jar. Äh, Ďakujem, pán predseda. Môžem povedať, že ak by nebola situácia taká, taká e, vážna, Nuž, e, bolo by to všetko hotové, zmapované, ale sú to krajiny, ktoré na pôde rade, rade E, sú proti e, zverejneniu týchto map pre Európsky parlament. To jednoducho nerozumieme. Myslel som, že členské krajiny e, v rade vytvárajú tieto byrokratické problémy. Nerozumiem tomu. Opatrenia, ktoré by zvyšili dôveru, tak to ak by sme dostali tie, tie mapy, ktoré sú na komisii. Zdá sa, že ide o najlepšie chránené tajomstvo Európskej únie, ktoré sa skrýva alebo nezverejňuje ako najcenejšie akcie. Nejde len on o fyzikálne vlastnosti pôd, ale ide aj ich o, o, o ich výnosnosť. Ak to nemáme vystupňovať. E, e, treba povedať, že podmienky v Európskej únii sú príliš rozličné. Tie znevýhodnené oblasti e, by sa mali v kľude bez časového tlaku prediskutovať a to znamená, že to nebude v rámci reformy SPP, ale v osobitnej správe. Práve preto, že nemáme žiaden časový tlak, práve preto, že situácia je taká neprehľadná a práve preto, že nechceme, aby sa táto téma stratila vo veľkom mori problémov SPP, pretože nejde e, o to, kto má pravdu, ide celkom jednoducho o tých polnospodárov, ich rodiny, o, o ich príjmy. A na to si treba naozaj vyčleniť čas, aby sme túto, diskus- e, tý, túto diskusiu pre, e, prehlbili. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Wir haben eine blaue Karte von Ďakujeme, kolega Pán Kún vám chce položiť otázku formou modrej kartičky. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Milý kolega Jar, súhlasíte so mnou, že systém kritérií, ktoré Komisia pre podporu znevýhodnených e, regiónov vyčlenila, že že to celý ten systém postaví na hlavu, hore nohami. Vy sami, ako mladý polnohospodár v Mecklenbursku, boli ste činní a tam ste zbierali prvé skúsenosti. Iba pasienky, 20 bodov a to sú podmienky pre znevýhodnené oblasti. Ako vy vnímate v skutočnosti dopady práve na našich polnohospodárov v znevýhodnených oblastiach? Äh, Ďakujem. Pán predseda, možno, že to je dôvod, preč, prečo tieto veci sú také utajené, pretože by äh, vyšli E, na svetlo veci, ktoré e, skúsení ľudia s praxou a so zdravým rozumom by jednoducho nepochopili. Rovnaké podmienky by mohli byť diskutované pre oblasť Eiffel, kde je rovnaký typ pôdy a polovička tohoto rekenu zrazu už nie je znevýhodnená. To sa nedá vysvetliť a neviem, ako sa môže robiť takto európska politika. Ak majú členské krajiny e, nám ukázať tieto mapy, tak ani neviem, ako môžeme, môžeme pokročiť v tejto téme. Chcem len úprimnosť a transparentnosť. Ďakujem. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächste Redner... Ďakujem za slovo. Ďalším je eh, pani Garcia Perez. Ďakujem. Rovnako ako väčšina kolegov a ja chcem zopakovať eh, tie požiadavky kladené Európskym parlamentom a to dostať všetky potrebné informácie, aby sme mohli vykonávať kompetentne svoju prácu. Vieme, že e, je to ťažká doba a v sektore polnohospodárstva prevláda veľká miera neistoty súvisiaca s reformou SPP v máji 2010. EP sa vyjadrilo k tejto téme, prijalo sa uznesenie, hovorili sme o znevýhodnených oblastiach a e, povedali sme vtedy, že ak biofyzikálne kritériá nie sú dostatočné, primerané pre hodnotenie celého e, trhu, tak e, treba zvážiť aj ďalšie kritéria, napríklad sociálno-ekonomické. Existujú vidiecké oblasti v Európe, ktoré jednoducho miznú, pretože sa e, Eh, odľudňujú, jednoducho eh, odchádzajú stadia, ľudia a preto musíme aj sociálno-ekonomické kritéria vziať v úvahu. Ďalším na 1,5 minúty je pán Albert. Ďakujem. Eh, tá otázka z nevyhodnených oblastí je veľmi dôležitá otázka. 50 eh, polnohospodárskej eh, oblasti v EÚ je eh, práve v kategórie znevýhodnených oblastí. No a v prípade Írska je to 75 Z ekonomického hľadiska ten mechanizmus vymedzenia znevýhodnených oblastí je veľmi dôležitý a dotýka sa 100 tisíc farmárskych rodín v Írsku. Je tam, platia tam teda objektívne fyzikálne obmedzenia farmári, ktorí eh, si robia živobytie z nevyhodnených oblastí, majú svoje špecifika a trh vôbec nezohľadňuje špecifika, nákladové eh, osobitosti týchto oblastí. V tejto oblasti musíme zabezpečiť to, aby znevýhodnené oblasti boli v rámci druhého piliera dostatočne financované v rámci eh, stropu rozpočtu na SPP a členské štáty majú maximalizovať flexibilitu, aby vyšli v ústrety týmto polnohospodárom, aby čo najlepšie eh, ošetrili vidiecké oblasti. E, pracuje sa na nových mapách, ktoré by mali byť objektívnejšie z hľadiska financovania z nevyhodnených oblastí. Na základne dnešnej diskusie je jasné, že niektoré členské štáty nesplnili svoju úlohu zostaviť takéto mapy a vieme, že preto je táto téma problematická. Komisia by mohla vlastne vytýčiť e, líniu pre členské štáty a apelovať na tie členské štáty, ktoré zatiaľ nesplnili svoju povinnosť, aby tak urobili na jednu minutu. Teraz dáme dáme slovo pánovi Hojzlingovi. Vážení kolegovia, myslím si, že to je znevažovanie e, parlamentu zo stranu členských štátov a e, e, na to by sme nemali pristúpiť, mali by sme primerane reagovať No a e, skutočne nemôžeme v tejto chvíli celkom odhadnúť dopady a musíme, musím povedať, že je to taká hazardná hra. My nedostávame od nemeckej vlády e, karty, dostávame ale od Nemeckého zväzu e, polnospodárov. A takto to nemôže fungovať ďalej. Domnievam sa, že v Európe potrebujeme jednotné kritérie či postačujú biofyzikálne parametre, dovolím si o tom pochybovať. Musíme zakomponovať aj sociálno-ekonomické kritéria, aby sme spravodlivo veci vyhodnocovali. U, u, samozrejme, je ťažké, je ťažké takéto niečo dať dokopy. Nie, nerahko sa rodia tieto e, mapy a myslím si, že musíme o tom viesť dôkladnú diskusiu, aby to bolo transparentné, aby sa to nedialo za zatvorenými dverami. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat für eine Minute das Wort Frau. Jednu minútu, eh, pani Ďakujem. Ja hovorím o tejto téme e, e, e, v mene mnohých farmárov na juhozápade a Anglická, ktorí skutočne sú na hrane udržania sa pri živote polnohospodárskou činnosťou, pretože pôsobia v znevýhodnených oblastiach. Musíme si ale uvedomiť, že je veľa prínosov, ktoré vyplývajú z z hospodárenia na znevýhodnených oblastiach a dotýka sa to tisícov ľudí. Nový proces e, reformy SPP predstavuje akýsi damoklov meč, ktorý vysí nad hlavami mnohých polnohospodárov. E, to, je to veľmi rušivý element aj z hľadiska dlhodobejšieho plánovania, preto je úplne, nie, úplne neakceptovateľné, aby sme k tej neistote ešte pridávali zhovievavé e, nakladanie s členskými štátmi, ktoré neplnia svoje povinnosti tvorby map. A musíme E, musíme e, doplniť tie chýbajúce údaje. A e, to, to, čo, čo my tu stvárame, tak povediac, tak to by skutočne zaskočilo veľmi nepríjemne mnohých tých, ktorí sú v teréne. Prosím, aby ste sa mobilizovali v členských štátoch, aby ste poskytli tie informácie, aby táto inštitúcia sa mohla zhostiť svojej úlohy. Ďakujem. Hm? Ďakujem pekne. A teraz dve minúty pán, pani Patrao Neveš. Ďakujem. Vážení zastupcovia rady, komisia nás upozornila na to, že mali by sme sa zaoberať témou z nevyhodnených oblastí a otázkou e, jedinečnosti e, e, biofyzikálnych parametrov keď Európsky parlament e, preberá novú podobu SPP, určite sa musíme venovať aj otázke vymedzenia z nevýhodnených oblastí. To je neoddeliteľnou súčasťou európskeho modelu e, poľnohospodárstva. E, máme veľa príkladov pozitívnej diskriminácie. Je otázne, či to je na prospech rozvoja poľnohospodárstva v rámci EÚ. Predsa nám ide o to, aby sme udržali Eh, udržali eh, populáciu vo vidieckých oblastiach, aby sme ich ďalej rozvíjali. Preto by sme eh, chceli postupovať na základe dostatočných detailných informácií od členských štátov, aby sme aj vedeli zvoliť primeranú mieru subsidiarity. Potrebujeme venovať pozornosť biofyzikálnym, ale aj sociálno-ekonomickým parametrom aby sme vedeli zohľadniť špecifika a profil každého regiónu členského štátu. No a musíme e, musíme teda zohľadniť oveľa viac ako biofyzikálne vlastnosti, čiže pôda, klíma, e, hornatosť terénu a tak ďalej. K tomu musíme pridať ďalšie parametre. Žiaľ, komisia vôbec nezohľadňuje geografické znevýhodnenia, napríklad úplnú izolovanosť niektorých eh, mm, hospodárstiev eh, v odlahlých oblastiach, znevýhodnených oblastiach. Portugalsko má eh, skutočne kontinentálnu klímu na úplnom západe Európy, plus máme ostrovné teritoria a toto akoby e, sa strácalo z pozornosti. A teraz na jednu minútu pán Tabadži. Vážení kolegovia, začal som svoju kariéru ako diplomat v bývalom e, e, ZSSR. Vtedy bol celý rad tajných vecí a preto ma zaráža, že aj dnes sú mnohé tajné veci v EÚ. Zostáva ako si v utajení informácia ohľadom toho, ktoré teritoria sú s nevyhodnenými oblastiami. E, krajinu, ktorú poznám najlepšie, to je Maďarsko, e, e, medzi Tisou a Dunajom je územie, ktoré FAO hodnotí ako polo, polopušné e, územie. A faktom zostáva, že bez dostatočných, dostatočných zablažovacích systémov e, toto územie nemožno zhodnocovať. Ale zdá sa, že komisia na to pozera inými očami a je hamba, že komisia sa nezúčastní tejto dôležitej diskusie. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen! a ďalší na jednu minútu je pán Ashworth. Pán predsedajúci, ja chcem vyjadriť isté obavy týkajúce sa dôsledkov niektorých návrhov komisie ohľadom klasifikácie z nevyhodnených oblastí. V Spojenom kráľovstve ide o oblasti, ktoré predstavujú tie najkrajšie a najbiodiverznejšie časti nášho štátu. Ale zároveň sú to e, oblasti, ktoré sú najzraniteľnejšie. Sú to oblasti, kde podpora z SPP je kľúčová ak e, sa tam majú udržať ich obyvatelia. E, Detálne dodržiavanie zásad v rámci implementácie je kritické. Je dôležité, aby poprvé sa vlastne prijala 50-percentná e, úroveň a po druhé, aby vlastne vychádzali z najmenšej veľkosti administratívnej jednotky, aby vedeli čo najlepšie e, popísať potenciál pre polnohospodárskú činnosť v regióne. Po tretie, treba zohľadniť špecifika, ktoré sa odvíjajú od biofyzikálnych a iných parametrov na základe takejto detálnej klasifikácie, aby sa odvíjala podpora. Ďalej na dve minúty pán Silvestris, máte slovo. v záujme eh, vyhnutia sa eh, dezertifikácii si komisia, sa komisia e, domnieva, že e, chce hľadať možnosti podporiť poľnohospodárov, ktorí e, žijú v znevýhodnených oblastiach. Ide o, finančnú pomoc, ktorá, doteraz, ktorá už teraz existuje. 5 z týchto finančných prostriedkov putuje do znevýhodnených oblastí. Avšak poľnohospodári majú problém s definíciou. Existuje 8 bios atmosférických kritérií a ja nepovažujem eh, za dobre e, takto ohraničovať e, tieto oblasti, e, pretože tým pádom sú príliš rigidné a výsledky nezodpovedajú cieľom, ktoré chceme dosiahnuť. Článok 68 na podporu znevýhodnených oblastí musí zostať finančné subvencie pre znevýhodnené oblasti. Už boli krátené napríklad v Taliansku, v Apulii e, sa e, takto prídu pri e, pestovaní olív o 60 finančných prostriedkov ekologicky, z ekologického pohľadu sme si vedomi toho, že chceme biodiverzitu udržať. Je potrebné snažiť sa zabrániť erózii pôdy v Apulii e, pestujú e, rôzne druhy olív a e, dotazník komisie ohľadne biosférických kritérií nie je postačujúci, je potrebné využívať ich kumulatívne. Ďakujem. Nasleduje na jednu minútu pani Kadenbach. Pán predseda, Viem si predstaviť, že predsedníctvo rady dnes eh, padlo trochu zaťažko eh, vstúpiť do eh, sály, ale v mm, tom, že nám prezentujete túto porážku, vidím aj šancu na nové rokovania Myslím si, že atlas, ktorý e, pozostáva z týchto 8 geofyzikálnych kritérií, je možno dobrý ako školská pomôcka, ale určite nie je dobrý pre e, parlament a pre zameranie našej budúcej e, spoločnej poľnohospodárskej politiky. Potrebujeme aj kritérium, ktoré zohľadní socioekonomickú situáciu a vidiecký priestor musíme vidieť aj ako priestor pre život. Púha údaje o vetre, o akosti pôdy a tak ďalej nám nepostačujú. A poprosím vás, zabudnime na tento atlas, tak ako je teraz e, požadované. Členské štáty ho tak či tak nebudú chcieť e, dodať a sústreďme sa e, na kritériá, medzi ktorými budú aj kritériá socioekonomické. Ďakujem. Na dve minúty má slovo pán Des. Ďakujem, pán predseda. Téma kompenzácií eh, je dôležitá pre poľnohospodárov v dotknutých oblastiach. A chcem eh, povedať, že tieto kompenzačné platby sú úspechom v európskej eh, poľnohospodárskej politike. Prispeli k tomu, že sa podarilo zachovať celoplošné formy poľnohospodárstva, zohľadnila sa biodiverzita a zostali zachované pracovné miesta pre ľudí žijúcich v týchto oblastiach oblastiach. A o to nepochopiteľnejšie je, e, ako komisia a rada zaobchádzajú s tou to haklivou e, témou. E, keď si pozrieme týchto 8 biofyzikálnych kritérií, zistíme, že tu e, e, máme e, veľkú nespravodlivosť, väčšiu, než je v momentálnom systéme. Bol by to systém, ktorý by spôsoboval veľa nepriemností. 2,8 miliónov hektárov v Nemecku by vypadlo a 1,2 milióna hektárov by sa opäť dostalo do takejto kategórie. A keď hovoríme s dotknutými poľnohospodármi, sú prekvapení, že zrazu by boli v v tejto kategórii a vo Francúzsku napríklad by mal byť znevýhodnenou oblasťou oblasť, kde polnohospodári majú doteraz najvyššie príjmy a to predsa niečo nie je v poriadku. A pýtam sa rady, či je pripravený v zmysle Lisabonskej zmluvy spolupracovať s parlamentom, aby sme vypracovali lepšie návrhy. Niekedy možno len sarkasticky povedať, že my ako parlament musíme dať k dispozícii parlamente a rade Lisabonskú zmluvu, aby konečne pochopili, že vôbec existuje, lebo zjavne ju mnohí ešte nevnímajú ako existentnú a e, je to už takmer ako v kabarete. E, mali by sme v tomto duchu, teda môj e, návrh, mali by sme radu a komisiu deklarovať za takúto znevýhodnenú oblasť, pretože viac než 66 informácií pred nami zatajujú. Ďakujem, nasleduje pán Kalinovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Zrejme e, e, služba komisie a členské štáty sa tu e, natoľko angažovali, aby vymedzili tieto znevýhodnené oblasti. Avšak tieto biofyzikálne kritéria mm, nesplňajú svoj účel. Potrebujeme objektívne vymedzenie, kde skutočne budú vymedzené e, znevýhodnené oblasti na území celého spoločenstva. E, na prvý pohľad e, vidíme, že sú tu administratívne jednotky ako napríklad okresy, ktoré sa ale čo do veľkosti v európskej úrovni líšia. Ehm, v priemere e, e, v Európskej únie to 1-2 tisíc hektárov, v Poľsku však 12 tisíc. Takže v niektorých e, štátoch by táto vzťažná jednotka bola 10 krát väčšia a takáto situácia sa nepostará o porovnateľnosť na území EÚ. Myslím si, že malé správne jednotky také homogénne e, e, jednotky, pokiaľ ide o akosť pôdy, e, že takéto jednotky by sme mali používať. Keď používame úroveň 2 so vysokým 60-percentným per a 66 6-percentným eh, prahom pri rôznych eh, klimatických a pôdnych podmienok, napríklad v Poľsku, eh, spôsobí toto používanie to, že znevýhodníme oblasti, ktoré sa nedostanú do týchto skupín. Teda v Poľsku by sa viaceré územia nekvalifikovali, pritom sú to ale územia, kde je vedecky preukázané, že nie je ľahké obrábať na týchto územiach pôdu. Takže je úplne jasné, že toto kritérium musí byť vypustené z eh, reformy SPP, o ktorej diskutujeme. Ďakujem a teraz prejdeme eh, k eh, postupu HDI ako prvá pani Ferhajn. Ďakujem, pán predseda, vážená rada, komisia, žiaľ dnes nie je tak prezentovaná, ako by som si to želala z aspektu rešpektu voči e, parlamentu. No, teda obyvateľia sú, tým, e, sú týmto návrhom veľmi dotknutí a po tom, čo som sledovala, túto e, rozprávu, e, si myslím, či skutočne tento pokus o vyriešenie problematiky e, zodpovedá potrebám jednotlivých regiónov. Nie sú k dispozícii ani potrebné informácie. Najmä sa pýtam, či bola vykonaná skutočne postačujúca analýza dopadov. Potrebujeme totiž nielen biofyzikálne kritéria, ale aj socioekonomické kritéria okrem toho. A preto požadujem komisiu, aby sa aj tomu tomuto e, dôležitému aspektu venovala e, separátne od e, reformy SPP ako také, aby vypracovala analýzu a nové kritériá. Ďakujem pekne. O slovo sa ako nasledujúca rečnička prihlásila pani Brenda Gast. Ďakujem. Kolegovia, je dôležité, aby sme vnímali, vnímali vlhkosť pôdy ako biofyzikálny parameter, e, ktorý by mal podmienovať zahrnutie do e, tejto kategórie z nevyhodnených oblastí. Musím povedať, Limerick, Cork a Kerry e, v Írsku rozhodne splňajú tieto kritéria. Rada by nás mohla informovať o to, či je možné zaistiť platby v rámci existujúcich map e, z nevyhodnených oblastí v tomto čase, ktoré je asi akýmsi časom prechodným k tým novým mapám. Ďakujem teraz pani Mikines. Ďakujem pekne. E, rada nám e, neposkytla vysvetlenie, ale ak som to správne pochopila, 20 členských štátov majú informácie a 12 členských štátov je ochotná podeliť sa s nami o tieto informácie za zatvorenými verami. Tí ostatní to držia v tuhom utajení. Neviem prečo, či tam majú zlato alebo niečo iný, iné, ale musíme si uvedomiť, že treba transparentnosť bez jednoznačných informácií. Európsky parlament nedokáže prijímať žiadne rozhodnutia ohľadom znevýhodnených iných oblastí v kontexte reformy SPP. Preto apelujem na radu, aby nepovedala parlamentu, že parlament sa má obrátiť na komisiu a žiadať informácie, ale veď rada by mala konať, aby pritlačila na tie členské štáty menej ochotné poskytnúť informácie, aby eh, konali inak Zdá sa, že je to problém, ktorý vnímajú viacerí kolegovia z členských štátov. Tieto platby sú nevyhnutné z hľadiska eh, eh, zaistenia chodu polnohospodárstva v týchto oblastiach. Ďakujem. Teraz pani Maner. Kiitoksia arvoisa puhemies. LFA-tuki on erittäin tärkeä, jos me todella... Ďakujem pán predsedajúci. Znevýhodnené oblasti sú veľmi dôležité a chceme mať diverzikovanú poľnohospodárskú výrobu v rámci EÚ. Je to dôležité aj z hľadiska e, bezpečnosti potravín. A ak zvážime podmienky, predovšetkým prírodné podmienky, ich rozmanitosť v EÚ, tak jednoznačne z toho vyplýva, že sú špecifika, rozdiely. Viete, vo Fínsku ešte pretrváva aj meter snehu a pritom sú e, iné miesta v Európe, kde e, sú už temer letné teploty. Musíme mať na zreteli túto rozmanitosť pri e, vymedzovaní znevýhodňovaných oblastí. Naše špecifika sú napríklad také, že máme veľmi krátke obdobie polnohospodárskej kampane. Na rozdiel od iných štátov musíme e, zohľadniť aj otázky spadajúce do prvého piliera. Je potrebná transparentná e, e, transparentná postupnosť a mechanizmus, aby mohol Európsky parlament príjmať náležité rozhodnutia. Ďakujem. Pán Ferreira. Ďakujem, pán predsedajúci Ako autor otázky by som chcel vedieť, koľko mám aj času na, tu, na tento príspevok. Máte dve minúty, odpoveda pán predseda. Nuž, ďakujem. V prvom rade by som chcel poukázať na kontext. Nové prerozdelenie e, z nevýhodnených oblastí na základe e, rozhodnutia z roku 2005 vylúčilo sociálne kritéria. E, niektoré rodinné podniky najchudobnejšie oblasti tým pádom sú ešte postihnutejšie. A Európska komisia vyzerá, že nechce to zohľadniť ani v budúcnosti. Hovorí sa o znevýhodnených oblastiach, ale kritéria zabúdajú na dôležité biofyzické faktor, e, socioekonomické faktory. A tým pádom tá nerovnováha a nespravodlavosti sa ešte zväčšujú keď sa pozrieme na platby jednotlivých krajín. A preto je dôležité, aby tento systém a tieto kritérie, kritéria preto všetkým sociálno-ekonomické sa ešte rozšírili. Napríklad uh, uh, úbytok krajiny a rozširovanie sa púští. Tieto kritéria dostala Európska komisia za úlohu stanoviť, ale zástupci členských krajín sa nedostavili, bolo to zabudnuté. Už pred rokmi som kládol otázky. Žiadna inštitúcia ani žiaden odborník z Portugalska neboli prizvaní do okruhu týchto odborníkov. Pozrime sa na skutočnosť, že e, je tu obrovská rozmanitosť rôznych okolností v Európe. Tak rozmanité typy pôd, to všetko môže viesť k tomu, že určité oblasti e, budú mať horší prístup SPP musí nájsť odpovede na otázky zatiaľ nezodpovedané. Potrebujeme spravodlivosť, aby každá krajina mala e, možnosť zabezpečiť si e, obživu. Ďalším rečníkom je pán Nikolesku. Ďakujem, pán predseda, len zo pár postrehov e, v zmysle toho, čo povedali predrečníci nová SPP nemôže byť implementovaná bez jasných definícií týkajúcich sa znevýhodnených oblastí. Ak parlament nebude mať prístup k tým simuláciám, nebudeme môcť pracovať, nemôžeme hovoriť o niečom, čo nepoznáme. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa príjme e, bez transparentnosti, bude e, môcť byť spochybnené v svojej legitimite Komisia musí vytvoriť ďalší návrh, ktorý odzrkadlí pozorovania Európskeho parlamentu. Polnohospodári očakávajú, že všetky faktory, ktoré dopadajú na výrobu od geografických až po sociálne, že sa zohľadnia. Ďakujeme. Teraz pán Lavia. Ďakujem vážený pán zástupca rady. To, čo sme tu dnes poučuli ako vašu pozíciu, to sa mi zdá byť urážka parlamentu. Urážka preto, lebo ste nám ste nás postavili na úroveň rovnakej inštitúcie s rovnakými povinnosťami. To ako spravodajca nemôžem akceptovať. Ja som spravodajcom pre reformu S, SPP Treba predsa navrhnúť, akú pozíciu máme, bez toho, že by sme mali rovnaké informácie, ktoré máte vy. Pre nás je to veľa ťažšie dopady na prvý pilier, na priame platby. Aj pre nevyhodené oblasti bez údajov to nie je pochopiteľné, bez príslušných dát. Myslím si, že tento parlament by mal dať odpoveď na reformu SPP a mali by sme dostať tie príslušné potrebné údaje. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci. A teraz pán Zver. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, som zo Slovenska a pre moju krajinu eh, majú veľký význam eh, tie eh, mapy, v ktorých sa stanovujú veľké obmedzenia pre poľ. Tejto príležitosti by som chcel podporiť požiadavku našich kolegov, ktorí požadujú, eh, aby neboli zohľadené len biofyzikálne okolnosti a eh, meradla, ale aj socioekonomické. Chcem zároveň zdôrazniť niečo, čo dnes ešte nebolo zdôraznené. Je to veľký demografický problém, ktorý máme v Európskej únii a chýbajú nám mladí poľnohospodári, ktorí by sa venovali poľnohospodárstvu a to bude najväčší problém v budúcnosti európskeho poľnohospodárstva. Nedávno e, sa v parlamente konala na túto tému verejná rozprava a ukázalo sa, že len 6 e, e, občanov mladších než 35 rokov v Európskej únii sa venuje poľnohospodárstvu a to je príliš málo a preto navrhujem, aby sa do tohto mechanizmu zakomponovali aj kritéria takéhoto druhu. Ďakujem. Ďakujeme za tento odkaz. Ešte sú nejaké prihlášky a ad hoc. Pán Kelly, nech sa páči. Nechcel som hovoriť k tejto téme, ale tá téma je trošku metúca. Rád by som počul na odpovede na otázky. Napríklad pán Nicholson mal zaujímavú otázku Eh, rád by som počul odpoveď komisie na to. Takisto ma prekvapilo, že pri tej novej klasifikácii, hovoril o tom pán Des, Nemecko by e, stratilo 8 miliónov akrov. To je naozaj veľmi e, prekvapivé. E, informácie od e, rady, ktoré nie sú disponibilné parlamentu a tak ďalej. Očividne tu niečo nie je v poriadku a treba to riešiť v záujme. E, spravodlivosti a v záujme poľhospodárstva ako takého. Ďakujem. Ďakujeme. Momentálne nemám k dispozícii žiadne spontánne prihlášky do diskusie a preto odovzdám slovo pánu predsedovi rady na jeho záverečné slová. Chcel by som poďakovať sa za túto rozpravu i za to, že je tu maximálna e, transparentnosť, ktorá sa požaduje. I my si tak myslíme. Už v úvodných poznámkach e, som povedal, že v rámci predsedníctva sme vyzývali k tomu, aby členské krajiny ešte si premyslili svoj názor Transparentnosť je veľmi rozhodujúca a my ako predsedníctvo budeme robiť maximum preto, aby sa tak udialo. Chcem vám poďakovať za vaše poznámky a za rozpravu. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom tejto rozpravy za ich príspevky. Kým prejdeme k ďalšiemu bodu, rád by som vás informoval o tom, že skupina ALDE a skupina EF e